programu rokovania na pondelok? Nie. Útorok. Po dohode s politickými skupinami sa 6 kodifikačných správ ktoré, o ktorých sa malo hlasovať zajtra, tak tieto sa presunú na iné plenárne zasadnutie. Na neskôršie máte poznámky, máte poznámky? Nie. <clears throat> Takže Duda správy sa presúvajú. E, Vážené dámy a páni, od množstva politických skupín som dostal žiadosť, aby sme e, mali rozpravu o pracovnom programe komisie s rezolúciou, teda s uznesením. A politické skupiny sa jednoducho musia medzi sebou dohodnúť, kto z nich bude uh, hovoriť, pretože ja mám prakticky všetkých predsedov politických skupín, ktorí uh, ktorí eh, o to požiadali v rovnakom čase. Áno, pán Lambert, vy ste to tiež teraz eh, hovorili. Takže kto sa k tomu vyjadrí? Možno pani Cimer, potom možno eh, bude pro, potom niekto možno proti. Je to férový návrh teraz. Ďakujem pekne. Pán Peter, nech sa páči. Signor Presidente, come lei ha anticipato, il nostro gruppo è favorevole. Ďakujem, pán predseda. Trošku si už predbehli. Naša politická skupina je za to, aby na januárovom plenárnom zasadnutí e, bolo to uznesenie, ktoré uzatvorí rozpravu o pracovnom programe komisie. E, je to správne, že parlament si stanovuje svoje priority, že sa teda k tomu vyjadruje a my ako socialisti a demokrati môžeme už teraz pomenovať svoje pre- priority životné prostredie a boj proti daňovým únikom. Ďakujem. Ja, Lamberts, bitte. Áno, pán Lamberts, nech sa páči, vy si chceli na tú istú tému, myslím? Nie, pán predseda. Ja som jednoducho chcel povedať, že je potrebné, aby tento parlament sa vyjadril hlasovaním k pracovnému programu komisie. To je jeden najdôležitejší právny akt a uh, na konferencii predsedov som počul, že vyjadríme sa k pracovnému programu 2016, čiže európske voľby, nová komisia, nový program komisie. E, k tomu sa teda tento parlament vyjadrí v, o 18 mesiacov neskôr. To je podľa mňa smiešné. Takže e, najskôr v januári by sme mali hlasovať o uznesení o pracovnom programe komisie a chceme, aby táto inštitúcia existovala. Jetzt haben wir aber zwei, Mám teraz uh, pána Pitelu, ktorý hovorí, že v januári. Takže kto je za to, uh, čo povedal pán uh, Pitela? Kto je za? Kto, kto by hovoril za to? Pani Cimera, vy, pani Cimera, vy chcete hovoriť uh, za návrh pána Pitelu alebo za december? Takže kto je za ten návrh pána Pitelu? Pán Verhoštát? Pán predseda, eh, je to dobrá vec, keby sme to urobili v januári. Mali by sme teda možnosť eh, zajtra viesť tú rozpravu a mohli by sme pripraviť eh, uznesenie. Moja jediná žiadosť je, aby to nebol taký vianočný stromček, Viem, že teda možno nie je najvhodnejší moment teraz o tom hovoriť, ale v každom prípade obávam sa, že tu bude mať 10, 15, 20 strán so všetkými prioritami, ale skôr by sme mali mať politické uznesenie krátke, takže môžem podporiť návrh pána Pitelu. Pán Zaja, vy chcete hovoriť proti tomu návrhu pána Pitelu. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja by som si rád zachoval ten postup jeden proti, jeden za, aby to celé nebolo príliš, aby nám to nekomplikovalo veci. Pracovný program komisie je veľmi vážna vec, najmä vzhľadom na e, teda to, že parlament nemá právo iniciatívy. Avšak tento rok je mimoriadný a teda naše programovanie nepredpokladá uznesenie, pretože komisia mm, len teraz nastúpila do úradu 1. novembra. Takže nie je možné Ehm, zachovať tento postup, uznesenie v septembri a potom opäť a tak. Takže nejaké unáhlené uznesenie myslím, že nie je dobré, najmä vzhľadom na to, čo chceme e, po tom volebnom roku vidieť, a teda prácu, skutočnú prácu, nie uznesenie v januári o programe, ktorý zajtra komisia príjme. Takže môj návrh je, aby sme nemali e, uznesenie, ale aby sme začali pracovať. Ďakujem pekne. Pán kolega, napriek tomu zmysle musím, <clears throat> musím postupovať v zmysle pracovného poriadku. Pán Pitela navrhol január. Ja tu mám návrh, eh, ktorý bude prednášať pani Cimer, aby to uznesenie sa prebehlo tento týždeň. Takže to sú rôzne návrhy a všetkým musím udeliť slovo. Pani Cimer, nech sa páči. Áno, ďakujem, pán predseda, za objasnenie. Moja politická skupina eh, v minulých dňoch požiadala o rozpravu zajtra, aby sme eh, vo vyjadrení, k vyjadreniu komisie, komisie vydali príslušné uznesenie a to za prvé. My si myslíme, že pre komisiu to bude veľmi zaťažujúci rok dôležitý rok, potom všetky politické skupiny sú eh, dať svoje vyjadrenie, vyjadrenie k eh, práci komisii. Eh, za tretie bol, malo by byť vypočutie s pánom Junkerom a tak ďalej na stretnutí na stretnutí predsedov poľských skupín. My sme reagovali a plánovali sme nielen predstaviť opatrenia zo strany komisie, ale aj tzv. killing list. A my máme, máme teraz eh, toľko informácií a protestov práve zo strany parlamentu eh, k rôznym eh, postupom, ktoré nechceme nech- nechať zamiesť pod stôl. Takže je dôležité, aby sme o tom diskutovali a aby sme k tomu vydali uznesenie. Jasné. Takže kto chce hlasovať, kto chce pán hovoriť alebo sa vyjadriť za návrh pani Cimer. Potrebujem jedného, kto kto e, sa vyjadri procedurálne, pán kolega. My máme musí vždy hovoriť niekto proti a niekto za. Takže nech sa páči. Kto bude hovoriť za? Nech sa páči. Áno, a chceme mať nejaký dopad na to, čo bude komisia robiť, tak čím skôr, tým lepšie. Takže ja si myslím naozaj, že ak by sme to mohli urobiť už od decembra, tak to urobíme v decembri. Ak nie v decembri, tak v januári. Ale samozrejme, pokiaľ bude väčšina za december, tak poďme na to teraz. Kto chce proti? Takže, takže kto chce hovoriť proti? Dobre. Takže máme širší návrh tak, aby sme hlasovali o tom tento týždeň. Takže o tomto návrhu budeme hlasovať teraz. Takže návrh pani Cimer, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Bolo to zamietnuté. Teraz e, návrh pána Pitelu. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Bolo to prijaté. Takže teraz môžeme prejsť Takže dobre, otvoríme elektronické hlasovanie. Hlasovali všetci, prosím. Končím hlasovanie. Za bolo 231 poslancov proti 121. Hm. Dobre, teraz môžeme prejsť k strede, k programu rokovania na stredu. Poľská skupina zelených hovorila požiadala vypočutie vysokého predstaviteľa pre ľudské práva k dožívaniu ľudských práv v Turecku. k tomu sa najskôr vyjadrí žiadateľka pani Rebeka Harms. Vážený pán predseda, ďakujem, že ste z toho urobili skutočne tému. Je pre nás dôležité, že práve všetci tí, ktorí sledovali z víkendu, cez víkend správy z Turecka, každý musel zadržiavať ich, pretože práve opozičná kritická tlač má problémy a musíme vedieť, že tieto problémy so slobodou, so slobodou tlače v Turecku parku existujú už dávno pred Gizzy parkom. Už predtým e, boli e, kritickí žurnalisti strčení do väzenia bez toho, e, aby to bolo odvolené a Kizi Park nás ešte raz konfrontoval so piatočníckým vývojom v Turecku a preto je dôležité, eh, dôležité, aby sme sa k tomu vyjadrili. Mali by sme o tom tento týždeň diskutovať a ja si myslím, že návrh ostatných eh, predsedov politických skupín robiť to v januári eh, je, to je neskoro. Dobre, za tento návrh sa vyjadrí pán Jarik prvom rade chcem poďakovať za slova, ktoré ste predniesli na otvorení schôdze, pokiaľ ide o slobodu tlače v Turecku. Myslím si, že je to veľmi dôležité, veľmi silné, eh, veľmi silný signál ako predstaviteľ tejto inštitúcie. Čo sa stalo včera v Turecku? je nepripustné, pretože v 13 mestách boli zatnutí novinári a sú tu hrozby až do Vianoc po, po, podľa informácií, ktoré máme. Uh, E, teda sú tam hrozby proti 50 novinárom v Turecku, to sú aj hlavní novinári z televízie, z novín, z najväčších národných denníkov, z ostatných denníkov, takže mali by sme prijať buď uznesenie alebo nejakú, e, nejaké vyhlásenie pani vysokej predstaviteľky, aby sa to čo najskôr zastavilo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Kto chce hovoriť proti tomuto návrhu? Pán Lambsdorff? Samozrejme, ja nechcem hovoriť proti tomu návrhu. Ja chcem hovoriť za návrh pani Harms, ale pani Jarek hovorí, aby sme uh, hovorili už tento týždeň, eh, už sme, eh, aby sme sa uznesli už tento, tento týždeň na uznesení, na rezolúcii, ale Rebek Harms chce o tomto len diskutovať. Ide o, to bolo tiež šikovné, ale nebolo to úplne na, t- na danú tému. Ale pán Messerschmidt, pán Messerschmidt, nech sa páči. Ja vychádzam z toho, že vy budete teraz hovoriť proti. Tak moja otázka je niekto, kto by bol proti tomuto návrhu, pani Harms. Takže chce hovoriť niekto proti. Nikto nechce hovoriť proti. Takže najskôr budeme hlasovať o tom, či máme vôbec doplniť tento bod do programu rokovania. Kto bol za, proti, kto sa zdržal. Prijaté. Teraz chcem položiť otázku, kto by chcel túto otázku s uznesením. Kto je za? Takže, dobre, Ehm, rozprava bola jasná, vysoká komisárka sa musí k tomu tento týždeň vyjadriť. Otázka je len na vás, či potom chceme hlasovať o uznesení. Kto je za uznesenie, poprosím zdvihnúť ruku. Kto je proti? Pán Disipo, kto iný? Áno, pardon, ehm, tento týždeň, tento týždeň sa o tom má hlasovať. Dobre, pani Harms, vy ste to požadovali pre tento týždeň. Pre tento týždeň, nie pre nás. Ja si myslím, že Európsky parlament by sa mal e, vyjadriť čo najskôr, ale som tiež toho názoru, že Európsky parlament by sa mal vyjadriť čo možno najzomknutejšie. A môj, <clears throat> e, môj dojem je, mali by sme k tomu urobiť skutočne riadnu diskusiu a v januári hlasovať. No dobre, toto sme nevypo, nevypočuli z vašich slov riadne, takže tento týždeň sa bude diskutovať a v januári sa bude hlasovať. O tom hlasujeme teraz. Kto je za januárové uznesenie? Poprosím vyhnúť ruku. Kto je proti? Kto sa zdržal? No, tak tým je to jasné. Dobre. Takže uznesenie v januári. Frakt, Polská skupina ICR žiada hlasovanie o návrh na uznesenie uznanie palestinského eh, štátu, eh, toto presunúť na štvrtok. Pán Messerschmidt, máte tomu slovo, nech sa páči. Uh, Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že všetci sa zhodneme na tom, že to je dosť citlivá otázka. Potrebujeme viac času, aby sme tu uh, prerokovali uh, kompromisy uznesenia, čiže chceli by sme roz- uh, predlžiť uh, lehotu, aby sa nehlasovalo v stredu, ale až vo štvrtok. Ďakujem. Kto chce hovoriť za, za, kto sa chce zastať tohto návrhu. chcú hovoriť niekto proti návrhu pána Messerschmitta. Nech sa páči. One month, from last month to this month. My sme už eh, to hlasovanie presunuli z minulého mesiaca na tento mesiac. Mali sme dosť času na to, aby sa dohodlo to spoločné uznesenie a preto je primerané, aby sme e, podľa, postupovali podľa tohto programu, ktorý poznáme a odmietame absolútne to, e, že by sme mali hlasovať až vo štvrtok, mali by sme hlasovať v stredu, tak ako je to uvedené v harmonograme. Takže o, teraz budeme hlasovať o návrhu o presunutí na štvrtok. Takže kto je za návrh pána Messerschmitta? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Takže návrh je zamietnutý. Takže plán práce na tento týždeň sme si týmto odsúhlasili. A teraz prejdeme k odporúčaniam pani Ajuzo CITES, pokiaľ ide o dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a strastlín. Pani spravodajkyňa nie je prítomná a zastúpi pani Ester